Il voto è chiuso. Ste hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené. Ďalej je bod 10. Ide o námietku podľa článku 106 obnovenie schválenia účinnej látky bentazón. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, prosím. Koniec hlasovania. Schválené. Ďalej nasleduje bod 12 nášho programu. Ide o správu Zofoli, logistika v EÚ a multimodálna doprava v rámci nových koridorov TNT. Najskôr odsek 1, kto je za? Pardon, kompromis 1, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 6 pardon, kompromis 4. Teraz nasleduje kompromis 4, ktorý je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Komprom, eh, pardon, návrh 24 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 25 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 6 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 5 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Návrh 32 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Návrh 33 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Návrh 36 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 46 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 48 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 53 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 54 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 62 za, proti, zdržali sa prijaté. 63 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz záverečné hlasovanie o stanovisku v takto upravenej podobe. Hlasujeme elektronicky, nech sa páči, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. hlasovanie o správe. Busoj ide o psychoaktívne látky. A začíname. Návrh 32 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Návrh 6 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Návrh 7 za. Proti zdržali sa prijaté. Návrh 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 36 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 9 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 37 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 10 za, proti, zdržali sa prijaté. 11 za, proti, zdržali sa prijaté. 12 za, proti, zdržali sa prijaté. 38 za, proti, zdržali sa prijaté. 13 za, proti, zdržali sa prijaté. 39 za, proti, zdržali sa prijaté. 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 40 za, proti, zdržali sa prijaté. 15 za, proti, zdržali sa prijaté. 41 za, proti,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 proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 27 za, proti, zdržali sa prijaté. 29 za, proti, zdržali sa prijaté. 30 za, proti, zdržali sa prijaté. 2 za, proti, zdržali sa prijaté. 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 31 za, proti, zdržali sa prijaté. 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz budeme hlasovať e, o konečnej upravenej verzii. Nech sa páči, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme spravodajcovi. We have finished the voting. Týmto sme ukončili hlasovanie. Ak chcete opustiť sálu, prosím láskavo ju opustite v tichosti a čo najskôr. Domanda, a Venosa c'è la proposta di fare il confronto con De Filippo. Eh, eh facci mia, se vogliamo fare una cosa De, De Filippo, Pedicini De Filippo, alla grande. Pedicini De Filippo, quello governativo. Alla grande. Eh, De Filippo, sanità. Dear colleagues, we can... Uh, la We can uh, start another time the meeting. And now we have... Uh... Pokračujeme v schôdzi. Teraz máme na programe výmenu názorov s komisiou o prenosných spongiformných encefalopatiách. Zaradili sme tento bod na program po rozhodnutí koordinátorov a začnem i hneď tým, že dám slovo komisii pán Erik Tevenard a dáme komisii priestor, aby nám priblížila aktuálny stav veci. Please, the floor is yours. Merci, monsieur le président. Euh, Vážení poslanci, ďakujem za to, že ste ma poslali na to, aby som vám priblížil aktuálny stav vôzy nariadenia o prenosných eh, spongiformných encefalopatiách. Táto prezentácia bude relatívne krátka. Ako viete, bolo prijaté nariadenie v roku 2001 v čase rozšírenej epidémie, krizovej situácie e, presne tohto druhu spongiformnej encefalopatii u hovecieho dobytka. Um, vtedy bolo rozšírených mnoho prípadov, preto boli prijaté veľmi prísne opatrenia vzhľadom na závažnosť situácie. Ako vidíme aj na priesvitke, tieto opatrenia mali za následok výrazný pokles prípadov tohto ochorenia BSE v Európe. A vidíme, že sa nám podarilo v priebehu niekoľkých rokov e, dosiahnuť veľmi nízku úroveň počtu prípadov, ktoré sa vyskytujú. E, po tomto poklese výskytu ochorenia boli prijaté dve cestovné mapy, teda programy. Jednak program, ktorý obsahuje opatrenia, z ktorých boli e, do veľkej miery už e, vykonané aj legislatívne opatrenia. E, to sa týka stavovej sústavy, taktiež výskyt taktiež e, niektorých škodlivých látok v e, krmivách napríklad, e, ale tiež v iných surovinách ďalej ďalšie obdobie 2010 až 2015. Tu sa ohlásilo viacero doplnkových opatrení. A to má za následok, že v súčasnosti máme veľmi nízky počet, zhruba 90 tisíc pardon, 90 miliónov eh, kusov dobytka v Európe, ktoré sú postihnuté. Eh, takže a, eh, a, aký je stav? Um, čo sa týka rizika zasiahnutia črevnej sústavy hovedzieho dobytka, to sa nám podarilo už obsiahnuť, taktiež sa nám podarilo zastaviť systémové testovanie zdravých a poražených zvierat. Tiež sa nám podarilo um, zvýšiť vek testovania pri tzv. rizikových e, zvieratách um, pri plnení istých konkrétnych kritérií. Ďalej sme zaviedli aj certifikáciu menších kusov dobytka v prípade črevnej klusavky snahe zlepšiť e, sanitárne podmienky a celkové e, zdravie zvierat. Čiže sme zastavili opatrenia, ktoré sa týkajú atypických druhov tejto klusavky, vychádzajú z toho, že nejde o prenosný druh ochorenia. Toľko teda opatrenia, ktoré boli uvedené do praxe Tiež sme prijali eh, čiastočne eh, niekoľko ďalších opatrení, eh, čo sa týka krajín s zanedbateľným rizikom. Tu sme sa snažili popísať konkrétne druhy rizika, vychádzajúc z odporúčaní Medzinárodnej agentúry pre vyhodnocovanie rizika. To sa však týka iba hovedzieho dobytka de non-ruminants vers les non-ruminants. ešte nám ostávajú malé prežúvavce. E, tiež sme zrušili zákaz, e, ktorý súvisel s troma podmienkami, e, teda e, zákaz kanibalizmu, taktiež e, konkrétne e, zavedenie oddelených druhov chovu v konkrétnych sieťach, tzv. channeling a taktiež um, E, čo sa týka overených e, a operačných analytických metód e, pre účely oficiálnych kontrol. To sa týka nevrežúvavcov v akvavýrobe. Ešte nám ostávajú ošípané a hydina, teda od zošípaných na hydinu a ďalej zo hydiny na ošípané. Ďalej zaviedli sme konkrétnu tolerovateľnú úroveň pre veľmi nízky výskyt um, rizikových látok v krmivé. Um, a tak sa snažíme naďalej podporovať genetické kontroly tejto klusavky u oviec prostredníctvom konkrétnych chovných programov Takže opatrenia, ktoré nás ešte čakajú v najbližšej budúcnosti, e, to sa týka kôz a je e, to z pohľadu TSE. E, tu sme zatiaľ ešte neprijeli konkrétne opatrenia, pretože sa čaká na stanovisko agentúry EFSA a to bude k dispozícii až začiatkom roka 2017. Taktiež podobne aj čo sa týka porážania kohort e, porážok. E, aj tu sa e, chceme opierať o atypické prípady ochorenia BSE, pretože toto je spontánny druh ochorenia, ale aj tu je možné zmeniť legislatívu iba po tom, čo sa reviduje príslušná kapitola Svetej organizácie pre zdravie zvierat. E, čo sa týka teda opatrí na bližšom roku e, zákaz krmív, jednak e, sa to týka hmyzu, nariadenie upravuje využívanie hmyzu v krmive. V súčasnosti je teda zakázaný proteín z hmyzu. Najskôr sa to týkalo akvakultúry, teraz sa to rozšírilo na ďalšie druhy chovu ďalej. V ďalšej fáze sa chceme zamerať na hydinu, ale až keď budeme mať v dispozícii opatrenia, pardon, metódy eh, z laboratórií eh, dostatočne dôveryhodnej povahy. Ďalej, vývoz živočišných bielkovín eh, prežúvavcov v súčasnosti je zakázané vyvážať e, naše bielkoviny transformovanej povahy, teda ide o spracované živočišné bielkoviny, čo sa týka e, priamej konzumácie e, týchto živočíchov. Máme v pláne prejednať to členskými štátmi v najbližšom období, ďalšie teda kroky s tým súvisiace. A to by sa týkalo len čistých výrobkov, Ďalej, výrobky, ktoré obsahujú tento materiál tu máme v pláne, zrejme v ďalšej fáze, keď budeme mať aj k dispozícii aj tu konkrétne e, dostatočne dôveryhodné metódy e, z laboratórií, aby sme mohli e, testovať markery GTH, ktoré sa vyskytujú v týchto hodnotách. Ďalej, v neposlednom rade ešte bielkoviny pre neprežúvajúce. Tu sú e, dve možnosti. Využitie bielkovín z ošípaných e, v kermive pre hydinu a využitie bielkovín z hydiny e, v kermive pre ošípané. Čo sa týka ošípaných, tu je krmivo dosť zložité z hľadiska svojej povahy a zloženia a preto často výrobky pôvodu prežúvavcov sa využívajú ako druhotné e, suroviny, alebo tiež sa používa aj e, krv z ošípaných e, v krmive. Tu teda hľadáme na metódy, ktoré nám umožnia s istotou určiť, z akého zdroja pochádzajú bielkoviny, ktoré sa zistia pri analýzach. Teda krmivo, teda poskytovanie um, bielkoviny zošípaných uh, hydine, tu je to o niečo zložitejšie. pardon, je, je fais une bêtise, je reprends sur cette partie-là. Pardon, opravím sa, ak dovolíte. Teda existujú dve možnosti. E, ošípané e, hydine a hydine ošípaným. Čo sa týka hydiny ošípaným, tu e, tie ťažkosti spočívajú v tom, že tu je krmivo e, veľmi zložitého zloženia a musíme sa neskôr dopracovať k osvedčenej metóde určenia a skutočnej povahy bielkovín ak sa e, preukáže, že ide o bielkovinu e, z prežúvavcov, teda e, konkrétne z ich mlieka, alebo z krví ošípaných v krmive pre hydinu. To sa môže prijaviť ako negatívny prvok, preto musíme presne zanedovať druh bielkoviny. Takže bielkoviny z hydiny v krmive pre ošípané, to zatiaľ nie je naplánované na konkrétne najbližšie obdobie. Doterajšie metódy, ktoré máme k dispozícii, nie sú dostatočne podrobné, aby sme mali dostatočne podrobný prehľad. a Musíme sa teda dopracovať k podrobnejším metódám, ale e, bielkoviny zošípaných v krmive pre hydinu, tu testy práve prebiehajú a e, to by mohlo byť v dispozícii o niečo skôr. Ospravedlňujem sa za toto e, malé pochybenie vo mojom vystúpení. Čo sa týka rizikových materiálov konkrétnej povahy, tu v prípade malých prežúvavcov e, chceme zoznam e, prehodnotiť, teda opätovne ho otvoriť. Bude sa to prejednávať v stálom výbore a bude sa vychádzať e, k, zo stanoviska agentúry EFSA. Chcel by som pripomenúť, že v súčasnosti sme zaznamenali iba dva prípady bez u malých prežívavcov, ktoré sú z začiatkov tohto storočia a preto nie je dôvod e, znižovať počet rizikových látok na tomto zozname, ak nebudú k dispozícii konkrétne pravidlá na medzinárodnej úrovni a konkrétne organizácia pre ochranu zdravia zvierat e, takéto opatrenie neplánuje. Čo sa týka samotného hovedzieho dobytka, tu zatiaľ E, analizujeme, ako táto organizácia, teda Svetová organizácia pre zdravie zvierat, bude upravovať svoje pravidlá a v tejto fáze e, zatiaľ nie sme pripravení prijať žiadne ďalšie konkrétne opatrenia. E, čo sa týka sledovania výskytu ochorenia BSE, ako som už povedal na úvod, v niektorých členských štátoch boli prijaté isté opatrenia. V dvoch členských štátoch, konkrétne v Bulharsku a v Rumunsku, sa preukázalo, že dokázali splniť kritéria revízie svojho monitorovacieho programu BSE. E, týka sa to zvierat, ktoré presiahnú 30 mesiacov života a tiež 24 mesiacov života. Čo sa týka schopnosti Bulharska a Rumunska preukázať e, mieru plnenia kritérií pre revíziu, týchto programov dohľadu. Práve teraz sme vo fáze vyhodnocovania, zatiaľ e, to nie je na programe e, ďalších rozhodnutí. Ešte by som chcel upozorniť e, váš výbor na chronic wasting disease. Zaznamenali sme prvý prípad v apríli tohto roka v Norsku. Toto ochorenie v Európe zatiaľ nebolo zaznamenané predtým, ako sa vyskytlo Norsko, prijalo isté opatrenia. Um, celkovo uh, už zaznamená ich 5 prípadov. Ide o e, divé zvieratá, o losy a iné podobné druhy um, ehm, jeleňovitej zvery. Um, zameriavame sa uh, najmä na uh, Švédsko, uh, na Fínsko. Um, z hľadiska prehodnocovania možných uh, uh, um, prechodných opatrení um, pri kontrole zvierat, konkrétne teda um, zvieratá z Norska sa podrobujú um, osobitným kontrolám. Čo sa týka kontaminácie, len čo sa toto ochorenie rozšíri v jednej krajine, je veľmi ťažké následne ho samozrejme úplne odstrániť, vzhľadom na to, že e, dochádza k pohybu e, divej zvery. E, ďalej, v priebehu posledných rokov sme zaznamenali veľmi pozitívny vývoj epidemiologickej situácie v Európe celkovo. A je potrebné preto pokračovať v našom proporčnom prístupe k tomuto ochoreniu. Isté, že je potrebné upraviť e, podmienky postupne, vychádzajúc z vedeckých e, štúdií a využívajúc všetky e, nástroje, ktoré sú k dispozícii. sme samozrejme v kontakte s medzinárodnou úrovňou. Naša legislatíva sa teda bude opierať aj o vývoj legislatívy na úrovni Svetovej organizácie na ochranu zdravia zvierat v súvislosti s týmto ochorením. Možno dve ochorenia by som ešte spomenul, teda to ochorenie chronického vyčerpania. Tu musíme venovať vyššiu pozornosť, už sme upozornili aj EFSA na túto problematiku, očakávame čo skoro stanovisko agentúry EFSA. Naše prvé opatrenia sa teda zameriavajú na ochranu, e, teda zábranu kontaminácie. Budeme však v ďalších opatreniach vychádzať zo stanoviska agentúry EFSA. A ďalej, čo sa týka um, klusavky. Aj tu sa chceme zamerať najmä na aspekty e, zdravia zvierat, e, keďže ide o non-zootocké ochorenie. Ďakujem pekne zatiaľ za pozornosť. Veľmi rád e, odpoviem na otázky. Ešte raz sa ospravedlňujem za to malé nedorozumenie a ak budú nejaké otázky s týmto veľmi rád na ne odpoviem. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za prezentáciu. Teraz má slovo pán Poc. Ďakujem, pán predseda. Mám dve otázky. Poprvé, neviem celkom pochopiť, prečo existuje zákaz pre e, bielkoviny z hmyzu pre hydinu, ak e, mnohé vtáky či hydina sa prirodzene krmia Eh, hmyzom. Ďalší problém je v tom, či komisia si uvedomuje tiež, že sú niektoré členské štáty, kde sa tieto bielkoviny predávajú ako umelé hnoj, ako hnojivá a takisto sa používajú na krmenie, najmä ošípaných. A vlastne e, tomu sa chce komisia vyhnúť, pretože dochádza ku kanibalizmu. Tieto bielkoviny sa predávajú ako hnojivo a potom ich e, poľnohospodári používajú na krmenie ošípaných. Chcel by som teda vedieť, či má komisia o tomto vedomosť a ak áno, ako tento problém mieni riešiť. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Pedišiny. Grazie, presidente. Eh, ďakujem, pán predseda. Myslím, že komisia predstúpila, pred nás s veľmi jasnou prezentáciou. Um, hovorila o významnom znížení um, nákaz prenosných spongiformných encefalopatií eh, u ľudí za ostatné roky e, ochrana verejného zdravia ľudí e, fungovala veľmi dobre. Napriek tomu sa nie, e, vyskytlo niekoľko pozitívnych prípadov BSE u hovedzieho dobytka. Um, ide teraz o moju otázku ohľadom um, niekoľkých prípadov BSE. Chceme vedieť, či tieto prípady sú dôsledkom, nedostatok, nedostat, dôsledkom nedostatku e, dohľadu e, na základe európskej legislatívy e, a súvisiacej s zákazom krmenia. Existujú aj ďalšie štúdie, moja otázka, ohľadom bielkovín, ktoré sa nesmú používať ako krmivo? Chcel by som vedieť, koľko bielkovín sa dostáva do kompostu a koľko takýchto materiálov sa spalujú napríklad v semetárniach. Sú ďalšie otázky? E, poprosím komisiu o odpoveď. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka otázky pána Poca, upustenie od, ehm, teda obchádzanie pravidel o využívaní eh, bielkomy v krmive, to je jednoznačný podvod, komisia o tom vie, je si toho vedomá a spolupracujeme s členskými štátmi, aby sme dohľadali eh, na tým, aby sa to už viac nedialo. Isté, že musíme sa v tomto smere spolahnúť na eh, pomoc národných orgánov dohľadu, aby dbali na to, či sa pravidlá dodržiavajú v plnej miere a korektne je veľmi ťažké odkontrolovať e, takéto obchádzanie pravidiel. My o to však vieme a zameriavame sa na to v našich kontrolách. Čo sa týka hmyzu konkrétne, zatiaľ ten zákaz súvisí s našimi pravidlami, e, pretože e, taká, takýto druh bielkoviny nie je povolený Najskôr sa to plánuje otvoriť eh, pre ryby, eh, najmä z dôvodu kontroly. V prípade hydiny eh, to bude až neskôr. Musíme sa totiž neskôr uistiť, či naozaj ide o bielkovinu z hmyzu. Čo sa týka vystúpenia pána Pedičínyho, Nemáme k dispozícii zatiaľ e, žiadne náznaky ďalšieho smerovania od Európskeho orgánu pre ochranu zvierat. E, očakávame stanovisko v roku 2017. Isté, že je nám ľúto, že sa vyskytol prípad vo Francúzsku. Francúzsko e, sa totiž posunulo v úrovni hodnotenia rizika zo zanedbateľného na kontrolovateľné riziko. Isté, že máme stanovisko, teda respektíve koncom budúceho roka očakávame stanovisko agentúry EFSA a to nám potom tiež e, dá nás tak ďalšieho postupu. Čo sa týka údajov o bielkovinách, nemám k dispozícii tejto informácie v tejto chvíli, ale môžem vám ich poskytnúť neskôr konkrétnejšej podobe. Thank you very much. I don't know if... Veľmi pekne ďakujem. Chce sa ešte niekto prihlásiť s otázkou? Anglostec? Ja by som, rada, by, som rada, by som rada nadviazala na to, čo ste povedali, čo sa týka Francúzska konkrétne. Hovoríte teda, že žiaľ, od e, e, Francúzska e, sa už niekoľko rokov zmenil, ale chcem sa opýtať, či poznáme pôvod tejto kontaminácie týchto jatočných um, teliat. Pardon, jatočných tiel. Uh, les Français ont mené une enquête uh, extrêmement... Um, absolvovali sme veľmi eh, podrobnú analýzu a neukázalo sa, že by tá kontaminácia pochádzala z radov hovedzieho dobytka, teda z týchto jatočných tiel. Žiadame teraz následne eh, národné orgány, eh, ktoré sa venujú vyšetrovaniu, aby nám poskytli všetky podrobné údaje, aby sme mohli podrobne zanalizovať tento fenomén, ale francúzske orgány už eh, odviedli veľký kus práce, vykonali veľmi podrobnú analýzu vo všetkých fázach a nenašli žiadnu súvislosť so pôvodom tejto kontaminácie v, s jatočnými e, zvieratami. Ďakujeme pekne. Týmto uzatvárame tento bod programu a je našu dopoludnejšiu stred, e, schôdzu. Uvidíme sa popoludní o 15. hodine, kde budeme pokračovať v našej dnešnej schôdzi. Ďakujem.